očkovaní Bol som informovaný, že e, nezaznela žiadna námietka k odporúčaniam e, výboru e, Júri, pokiaľ ide o námietku voči delegovanému aktu. Ak žiadna politická skupina alebo skupina e, poslancov e, sa neviedli proti, budeme tento návrh e, považovať za prijatý a podrobený hlasovaniu. Odporúčania sú k dispozícii na internetovej stránke